Dobré odpoludne, milí kolegovia. Pokračujeme e, v rokovaní bod e, číslo 8, pretože 6 a 7 boli odročené. Takže bod programu 8. Migračné toky e, v súvislosti s nestabilitou ich rozsah a úloha zahraničnej politiky únie. Ide o návrh e, správy a v tejto súvislosti odovzdávame slova pani kolegyni Keller. Ide o stanovisko v súvislosti s iniciatívnou správou výboru AFED migračné e, toky e, spôsobené nestabilitou. Vzhľadom, že migrácia predstavuje veľmi dôležitú problematiku, ktorou sa zapodíva tento výbor, a má viaceré hľadiska, na ktoré môžeme upozorňovať v našom stanovisku e, v súvislosti s našou činnosťou. Takže pokiaľ ide o harmonogram, e, dovolím si vám pripomenúť, že AFET 16. E, marca bude hlasovať. My zase hlasujeme 28. februára a termín e, na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je stanovený na 2. februára e, o 18. hodine, o 6. popoludní. Takže najprv si vypočujeme pani kolegyňu Kerer. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som predložiť návrh stanoviska E, celá predhistória spočíva v tom, že výbor AFET e, pripravuje iniciatívnu správu v otázke migračných tokov e, spôsobených nestabilitou rozsah a úloha zahraničnej politiky únie. To je názov správy výboru AFET. Je tu stanovisko výboru DV aj výboru LIBE a to je ten materiál, ktorý máte pred sebou. Títo dva dokumenty boli e, zaslané tieňovým spravodajcom, takže môžete sa na to pozrieť. AFET a e DV sa budú sústredovať na vonkajší rozmer migrácie, bude sa venovať dôvodom a podobne, zatiaľ čo naša úloha je v tom, aby sme sa venovali hľadiskam Libe. Napríklad vo svojom stanovisku som neuvádzal ďalšie dôvody migrácie a ďalšie vonkajšie príčiny. Skôr som sa sústredila na to, čo sa deje na hranicách a podobne. Takže moje odporúčania sú obsahnuté v samotnom materiáli. E, Snažila som sa o konkrétne návrhy, nechcela som iba volať po niečom alebo vyzvať, aby sa niečo zvážalo. Snažila som sa byť konkrétna. Napríklad, požadujem komisiu, aby sa viac snažila v otázke zákonu migrácie. E, uznávam, že komisia niečo v tomto smere urobila, ale chceli by sme e, viac posilniť toto hľadisko, pretože to má dopady z hľadiska organizovanej zločinnosti, pretože ak ľudia sa k nám dostávajú E, legálnou cestou, potom e, to bude odborovať e, organizované kriminálne štruktúry, ktoré sa zapodievajú nelegálnou migráciou. Potom je tu otázky klimatického alebo environmentálneho pôsobenia. Jednak treba urobiť viac výskumných prác v tejto oblasti, taktiež hovorím o tom, že možno by stalo za to, aby sme E, poskytli dodatočnú podporu ochranu utečencom, e, e, ktorí odchádzajú z svojich krajín v súvislosti s klimatickými zmenami, pretože nie sú to politickí utečenci, ale sú to utečenci. Takže ide o dočasné riešenie, kým sa nenájde definitívne. Potom niekoľko slov ohľadom systému monitoringu. Jednak ide o kodex šengenských hraníc Eh, s tým, aby sa zabezpečilo dodržovanie eh, práv. Eh, hovoríme o vízovej politike Európskej únie, aký účinok to má na migrantov, uchádzačov o azyl, utečencov. Taktiež sa venujem Frontexu a snahe riadiť migračné toky z hľadiska ľudských práv a tohto rozmeru. A je tu jedna strana vyčerpala som priestor na stanoviska a tam som sa snažila eh, zapracovať eh, najdôležitejšie eh, námety. Budem pripravovať pozmenujúce návrhy, v ktorých nanesiem ďalšiu problematiku, ktorá podľa mňa si zaslúži, aby sa dostala do stanoviska. Ale na teraz som obmedzená jednou stranou, ale ak kolegovia by chceli predložiť pozmenujúce návrhy, nech sa vám páči môžete predkladať veci, ktoré e, som e, nezohľadnila, zabudla, ale pripomínam, že lehota na prekladanie je 2. februára, je to nový termín, sú tu určité obmedzenia v súvislosti s potrebou preložiť tento materiál a je to iniciatívna správa, to znamená, že má veľmi široký e, rozsah. Migrácia spôsobená nestabilitou môže znamenať čokoľvek, ale výbor e, líbe by sa mal venovať našim geštným eh, záležitostiam a požiadal by som kolegov, aby pôsobili práve v tomto smere. Ďakujem všetkým tenevým spravodajcom, ďakujem sekretariátu za pomoc, za spoluprácu a hm, toľko môj vstup. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Keller. A teraz môžeme začať rozpravu. Ak sa eh, niekto chce prihlásiť, nech sa páči. Môžem otvoriť tento zoznam. Najprv eh, pán Michel, nech sa páči. Máte slovo, pán Michel, nech sa páči. Merci. Ďakujem. Myslím si, že pri takejto téme treba pripomenúť, že dejiny ľudstva v podstate sú dejinami emigrácie imigrácia zero alebo nula neexistuje, nikdy neexistovala a ani nikdy nebude existovať. A myslím si, že to je prvé východisko, ktoré treba pripomenúť, pretože máme trochu pocit, že emigrácia, emigrácia to je vždy problém, je to niečo dramatické a spôsobuje problémy. Nie, emigrácia to, to je niečo úplne prirodzené a ja ako liberál na tom trvám. Takže ja e, nie som za žiadne bezpečnostné opatrenia, lebo to nikdy nemožno zabrániť ľudskej bytosti, aby sa sťahovala, aby si dopriala e, taký osud, je to úplne prirodzené, aby mala e, o, lepší osud. A mám pocit, že všetky ľudské bytosti celkom prirodzene a legitímne E, majú takéto túžby. No a nad tým by sme sa mali hlbšie zamyslieť, najmä nad problematikou migrácie. Samozrejme, že pohyb obyvateľstva sa týka všetkých krajín, či už ako e, krajín pôvodu, tranzitných krajín alebo príjmajúcich krajín. Dnes máme 214 e, miliónov migrujúcich vo svete. S globalizáciou treba zadefinovať e, migračnú politiku spravodlivejšie a solidárnejšie, e, lebo e, nie len, že štáty využívajú migračné toky a migrantov pre svoj rozvoj, ale treba pozerať aj na druhú stranu mince, na nich. A myslím si, že v každom prípade pri takomto prístupe máme, máme lepší pocit. Je to prístup, ktorý obidvom stranám vlastne priznáva víťazstvo a preto je dôležité, aby sa investovalo v krajinách pôvodu, aby sa vytvárali pracovné príležitosti, aby títo ľudia už neboli nútení emigrovať, lebo emigrácia e, je často mm, otázka osobnej voľby, rozhodnutia, investície. A takisto mm, stačí, keď sa pozrieme na vytvorenie centra riadenia informácií o migrácii, kde sa migranti môžu informovať o skutočných možnostiach legálnej migrácie, môžu tam získať vzdelanie, napríklad jazykové, informujú ich o rizikách ilegálnej migrácie, e, dávajú im možnosť pracovať alebo zakladať malé rodinné podniky, mikrokredity a tak ďalej. Zoberme si Francúzsko alebo Mali, keby sme mohli jednoducho takéto e, centra jednoducho rozsiať v krajinách pôvodu a v tranzitných krajinách, bolo by to, e, situácia by sa určite zmenila k lepšiemu. Takže musím ešte povedať, že e, mám pocit, nechcem byť kritický, ale mám trochu pocit, že sme ešte stále v okamihu, keď hovoríme o migrácii, e, máme snahu dramatizovať tento fenomén a pritom je to prirodzený jav. Nie je to náhodné, nie je to dramatické, nie je to problematické, je to prirodzený jav. A chcem ešte doložiť, že veľmi často e, spoločne, ako keby sme mali takú tichú dohodu v tom zmysle, že migranti by nemôžu byť nikdy tou najlepšou časťou nejakého národa. Ale práve veľmi často tí, ktorí emigrujú, sú tí najlepší. To sú ľudia, ktorí majú odvahu, chuť e, vziať e, osud do vlastných rúk a ovplyvniť svoj vlastný osud. Takže musel som povedať toto, aby sme sa vrátili k tej základnej filozofii migrácia prírodný a prírodzený fenomén a nie problém. Asi. Ďakujem pekne. Pani Homer. V prvom rade ďakujem e, veľmi pekne pani kolegyni za predložený materiál a za možnosť prerokovať Mm, to komplexným spôsobom vymeniť si názory. Taktiež mimoriadne vítam tú skutočnosť, že viaceré príčiny, ktoré spôsobujú e, migráciu, e, sú zohľadnené. Chcel, chcel by som vysloviť požiadavku, e, osobitnú požiadavku, aby sme hovorili nielen o organizovanej zločinnosti, aby sme e, sa cestou legálnej migrácie nielen snažili obmedziť organizovanú zločinnosť. Myslím si, že pre túto oblasť je skôr e, príslušný výbor pre vnútornú bezpečnosť, ktorý by mal bojovať s kriminalitou súvisecou s obchodovaním s ľuďmi. Aj tento výbor sa tým opätovne e, zapodieva. Je to taktiež E, významný e, bod aj z hľadiska migrácie. Po druhé, e, v tejto súvislosti sú určité propojenie na inú problematiku, keď väčšina našich viedrení sa týka toho, že musíme pomôcť väčšine ľudí, ktoré trpia klimatickými katastrofami alebo núdzou, keď si myslíme v Európskej únii, že svojimi vyhláseniami môžeme zachrániť tri štvrtie sveta, potom mm, nadobudám e, dojem, že trošku to e, preháňame. Mali by sme sa snažiť realizovať určité veci v našich krajinách. A samozrejme musíme sa snažiť e, ísť príkladom ale musíme si nahovárať, že môžeme zachrániť celý svet a vyriešiť všetky problémy sveta podľa našich noriem. To by bolo príliš prehnané. Ďakujem, pán Brons. Áno, ako ste zrejme očakovali, eh, v tejto správe malo s čím mám, eh, malo s čím mám pochopenie ale z hľadiska nestability ako e, hnacieho e, e, motoru migrácie, s tým z časti súhlasím. Sústredím sa na dve konkrétne problémy nestability. Jednak agresívna e, vojna západu, ktorú e, vedie bezprostredne a vo viacerých e, prípadoch to robí nepriamo, najmä na Blízkom východe prostredníctvom iných štátov. Ďalej globálny kapitalizmus, ktorý obchádza s ľuďmi ako s faktormi výroby a snaží sa stále o lacnejšiu pracovnú sílu a po druhé nabada jednotlivé krajiny, aby sa sústredili na plodiny, ktoré dávajú peniaze a nie na trvalo udržateľné e, výrobky pre vlastnú potrebu. Či e, migračná scéna je prirodzený proces, ako niekto naznačoval dnes odpoludne, alebo treba sa tomu snažiť vyhnúť. E, za, všetko záleží od základnej zásadnej otázky, či si myslíme, že národy sú produktmi jednotlivých rôznych kultúr a potom E, e, predstaviteľe tretieho sveta môžu čakať e, na, prístupo, na, v, prístavo, v prístavoch alebo na letiskách a dostať príslušné materiál a o niekoľko generácií sa stať Európanmi, ak s tým súhlasíme. Potom to dostáva vnútornú logiku. Ak e, e, na druhej strane vnímate e, rôzne kultúry, spôsoby života ako výsledky existencie rôznych národov, potom, keď importujeme výrobky tretieho sveta, neimportujeme nových Európanov, ale prinášame tretí svet do Európy. Ďakujem. Ďakujem, pán Mulder. Veľmi e, stručná, krátka otázka, pán predseda. Neviem, či som správne pochopil pani Keller. Je možné, že máte e, odlišné názory, pokiaľ ide o príčiny migrácie, ale e, pre ňu angličtina je cudzí jazyk ako pre mňa, to sú klimatickí migranti. Či som to správne pochopil, aká je definícia migrant aspektov klimatických. Pani Ernst, ďakujem pekne. Považujem za veľmi dobre, že pani Keller sa e, venuje problematike utečencov e, spôsobených klimatickými zmenami. Počas e, posledných desetročí faktory utečencov E, sa zmenili. To sú prírodné katastrofy, e, šírenie púšti alebo nedostatok vody alebo e, šírenie monokultúr, ktoré ohrozuje výživu. To sú veci, ktoré sa vyvieli staročia alebo desaťročia a v dôsledku toho vznikla nová situácia v oblasti utečenskej politiky. Jednak sú tu utečenci od klímy, a mali by sme to jednoznačne akceptovať. E, naozaj to spôsobujú klimatické zmeny, e, spôsobujú e, takýto toky utečencov a po druhé musíme samozrejme premyšľať o tom, ako si poradíme s týmito príčinami. A je to určitým spôsobom možno, že nie výsledok svetovej politiky, ale skôr rozvojovej politiky. Musíme si klásť otázku, aj v súvislosti s migráciou, čo ešte všetko treba urobiť, aby určitým spôsobom prispieť k tomu, aby ľudia mohli zostať tam, kde sú nie násilím, ale hľadať možnosti e, podporiť e, príležitosť pre rozvoj v týchto krajinách. To sú dve veci, ktoré som chcela vypichnúť. Thank you. Ďakujem. Pani Fajon, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Prepáčte, troška som sa oneskorila, takže žiaľ, unikol mi začiatok, ale mám tu časť eh, ako tieňový predstaviteľ vyjadriť svoj názor. A diskutovali sme už o tomto viackrát aj s inými kolegami. A v nadväznosti na to, čo hovoril predrečník, áno, otázky imigračnej politiky. Čo je tu dôležité? Nestabilita ako taká je veľmi široký pojem. Podľa mňa nestačí, keď sa hovorí len o klíme a o klimatických migrantoch. Myslím si totiž, že hlavne migranti, ktorí prichádzajú do Európy, e, prichádzajú hlavne zo sociálnych a ekonomických dôvodov. Takže podľa mňa by sme sa z tohto hľadiska mali hlavne pozerať na tých utečencov. Takže prichádzajú zo socioekonomických e, dôvodov hlavne. Niekedy sú tam aj iné dôvody, ras, rasové treba a podobne. Ale musíme jasne zdôrazniť aj aspekt integrácie a sociálneho začlenovania. Takže e, toto by som rada doplnila do správy, pretože pani Kalerová veľmi správne, že spomenula aj týchto migrantov, ktorí prichádzajú v dôsledku klimatických zmien a občas to znamená veľmi silný prílev týchto pristahovalcov do EÚ, ale dnes prichádzajú do Európskej únie hlavne migranti zo sociálnych a ekonomických dôvodov. A toto by som rada chcela ešte zdôrazniť v súvislosti s touto správou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil o slovo. Takže, pani Keller, nech sa páči boli vyslovené nejaké konkrétne otázky a nech sa páči, máte priestor na odpoveď. Ďakujem pekne. Veľmi súhlasím s vyjadrením pána Mišela. Naozaj. Migrácia je naozaj jav, ktorý už dlho existuje a vlastne poukazuje aj na bohatosť Európy v tomto zmysle. Myslím, že je naozaj v podstate nemožné zastaviť migračné toky. Nakoniec Frontex sa o tom presvedčil, keď e, proste chceli zastaviť tento tok e, na Kanárskych ostrovoch, tak sa proste presunuli tí utečenci cez Maltu. Keď išli na Maltu s Frontexom, tak išli utečenci do Grecka a tak ďalej. Proste súhlasím, že e, tie toky ťažko zastaviť. A migrácia aj obsahuje ten určitý pozitívny zmysel tiež. Ten, kto chce migrovať, migruje a tak existuje príležitosť, mnohí migrujú dobrovoľne a mohli by sme tiež vnímať aj ten pozitívny rozmer migrácie. Takže to súvisí aj so všetkými aktérmi a zúčastnenými. E, chcem zdôrazniť, že veľká väčšina migrantov vo svete sa ani nedostane ku hraniciam Európy, Pakistán, Sýria a tak ďalej. Tí vlastne sa premiesňujú v rámci toho regiónu vlastného. A okrem toho, aj na tieňových zasadnutiach sa hovorilo o tom, hovorilo sa o priestorových obmedzeniach, a áno, možno by bolo dobré dať to tam nejak e, v rámci pozmeňovacích návrhov, takže nech sa páči, prídite s podnetom. No, definícia, čo to je klimatický migrant? No, je, je samozrejme, že ide o migrantov, ktorí sa museli presťahovať v dôsledku e, toho, že klíma spôsobila závažné zmeny. Vysychanie krajiny, vytváranie púšti alebo naopak treba vyklčovaním lesa došlo k tomu, že sa e, podnebie v danej v danom regióne alebo lokalite výrazne zmenilo negatívne a tak život e, tam bol ďalej nemožný. Asi 50% dnešných odídencov vlastne opustilo svoje pôvodné domovy práve z takýchto dôvodov. Čiže títo klimatickí migranti, teda e, obávam sa, e, budú aj v budúcnosti, pretože klimatické zmeny prebiehajú stále. Pokiaľ ide o sociálno-ekonomické dôvody migrácie, nemala som dosť priestoru, nie že času, ale priestoru, či by som sa venovala otázkam integrácie a ďalším aspektom, ktoré s tým súvisia. Ale tiež si kladím otázku, čo by sme mohli robiť viac v tretích krajinách. Ale myslím, že AFET a DV majú viac kompetencií klásť si také otázky. Napríklad, čo sa dá urobiť v pohraničnej oblasti, ale myslím, že diskriminácia aj riešenia a podobne, to je tiež dôležitý faktor, žiaľ tu nebolo dosť priestoru na to. Takže pokiaľ ide o otázky, samozrejme, rada obdržím vaše pozmeňujúce návrhy. Lehota je do 2. februára, takže teším sa na vaše podnety. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Keller. Ak nie ďalších pripomienok, podnetov do diskusie, pripomínam časový harmonogram. Hlasovať sa bude 28. februára a termín odovzdávania pozmeňujúcich návrhov 2. február. Takže pre, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania a to je bod 9. Úplné uplatňovanie ustanovení šengenského aký v Bulharskej republike a v Rumunsku. Máme tu kolegu Karlosa Koeža ako spravodajcu. Dovolte mi ešte pripomenúť ešte ako v pozadí tejto diskusie. 12. novembra 2010 Rada v liste e, uviedla príslušný návrh, ktorý sa týkal e, Bulharskej republiky a Rumunska a proste zaslal to, zaslala to rada do parlamentu. Žiadalo sa, aby vlastne rada mala prístup k záverečnej hodnotiacej správe, ktorá sa týka Bulharska a Rumunska, aby potom bolo možné vysloviť odporúčania a taktiež, pokiaľ je o informácie súvisiace s tými odporúčaniami. Tieto prvky sa pokladajú za nevyhnutné a potrebné. Sú vlastne podmienkou na to, aby sa dal celý postup ukončiť, a to je naše želanie, aby potom vlastne parlament mohol prijať svoje rozhodnutie počas plenárneho zasadnutia vo februári. Prvnež dám slovo pánovi Koleďovi, chcem pripomenúť, že v rámci toho nového navrho, novonavrhovaného kalendára predpokladáme, že 3. február je termín na predkladanie návrhov, pozmeňujúcich návrhov a práve vo svetle dôležitosti tejto správy 14. február v Štrásburgu je ten dôležitý termín. Náš spravodajca, pán Koeďo, má slovo. Potom prebehne diskusia a okrem toho máme tu aj predstaviteľa, predstaviteľov rady aj komisie. Ale teraz dávam slovo pánovi Koeďovi. Ďakujem, pán predseda. Eh, prosím vás, prepáčte vy aj kolegovia za to, že budem málo diplomatický a veľmi jasný v tom, čo chcem povedať. Ide o tri veci. Po prvé, rešpekt parlamentu, po druhé, čo sa deje a po tretie, čo by sme mali robiť. Poprvé, rešpektovanie parlamentu. Začnem s tým, čo práve pripomenul pán predseda. Rada si vypočula naše stanovisko, našu pozíciu v novembri. V decembri som bol menovaný spravodajcom a 16. decembra, opakujem 16. decembra, sme požiadali o dokumenty. Mm, hovorme otvorene, naša politická vôľa je taká, že chceme, aby sa e, Rumunsko aj Bulharsko pripojili do šengenského priestoru. To je prirodzená ambícia týchto krajín od okamihu, keď sa stali členmi EÚ. Avšak aby sa mohli pripojiť do šengenského priestoru, je potrebné overiť bezpečnostné podmienky. A tento parlament v súlade s platnými pravidlami e, toto vyhodnotenie nemôže urobiť. Za hodnotenie zodpovedá skupina, ktorá prináleží k rade a tieto dokumenty potom musia byť vrátené parlamentu. My nemôžeme potvrdiť, či je hodnotenie bezpečnosti pozitívne alebo negatívne, ak nebudeme mať prístup e, k tým hodnotiacim dokumentom Schengenu. Pán predseda, pred chvíľou som povedal, že o tento dokument sme radu požiadali 16. decembra. Dnes je 25. januára. A ešte sme nedostali žiadnu odpoveď. Opakujem, nemáme odpoveď. Dostali sme informáciu um, cez cesty, ktoré poznáme, že už e, rada e, schválila odpoveď. Hovorí sa tam, že tieto dokumenty nebudú zaslané parlamentu budú k dispozícii v jednej uzavretej miestnosti v rade a ak my budeme chcieť, môžeme ísť na radu, tieto dokumenty si pozrieť. Ale my, to znamená predseda výboru, e, koordinátori politických skupín a spravodajca. Ani tieňoví spravodajcovia nebudú mať právo ísť do rady a zozna, oboznámiť sa s týmito dokumentami. A žiadny z týchto členov, ktorý e, bude hlasovať o tejto správe, a či vlastne budú im klasť otázku, či súhlasia alebo nie so vstupom Rumunska a Bulharska do Schengenu, nemajú právo sa s tým oboznámiť. Ako môžu hlasovať, keď nemajú splnenú základnú podmienku oboznámiť sa s dokumentami. Toto je nepriateľná, opakujem, nepriateľná situácia. Nie je to môj osobný problém, lebo ja ako spravodajca v tejto situácii prístup k dokumentom mám. Je to problém parlamentu. Čiže tento problém je váš problém, pán predseda výboru, po prípade predsedu parlamentu. Je tu jeden vážny problém vo vzťahoch medzi radou a parlamentom. Dostal som informáciu, že rumunský veľvyslanec je veľmi nespokojný s touto situáciou a že požiadal e, o deklasifikáciu dokumentov. To znamená znížiť úroveň bezpečnosti, aby sa e, táto slepá ulička prekonala. Veci nebudú fungovať, e, ak bude musieť vždy nejaký zástupca dotknutej krajiny žiadať o zníženie bezpečnostnej úrovne. E, toto e, je prejavom vzťahov medzi radou a parlamentom. Chcem ešte e, pripomenúť okolnosť, že inými cestami som získal prístup k niektorým dokumentom a tieto dokumenty vlastne budú disponibilné tu v parlamente. Ja chcem E, pripomenúť, že Emilio Capitani tieto dokumenty získal a dá ich k dispozícii kolegom. Tieto dokumenty nie sú všetky dokumenty, ktoré súvisia s hodnotením situácie v Schengene. Ide o, dokumente, o dokumenty, o ktorých sa ešte nehlasovalo a možno to nie je ani záverečná verzia. Neviem, či je to pravda, ale predpokladá sa, že by sa o nich hlasovalo 28. januára. Nič nám však negarantuje, že dokumenty, ktoré už e, Emilio Kapitány prostredníctvom svojej priateľky dostal, budú tie dokumenty, ktoré budú v rade schválené. Takže, pán predseda, prvý bod, treba rešpektovať parlament. Druhý bod, čo sa deje? Čo sa deje z hľadiska podstaty e, v súlade s informáciami, ktoré prišli neoficiálnymi cestami, je, že evidentne nebudú problémy s Rumunskom, ale budú problémy so šengenským informačným e, systémom. Sú tam niektoré poplachy, napríklad v súvislosti s európskym zatýkačom. E, tieto problémy boli e, údajne prekonané, i keď to nemám potvrdené, ale zostávajú tu ešte problémy s Bulharskom, najmä v oblasti kontroly pozemnej hranice medzi Tureckom a Bulharskom. E, Bulga, bulharskí zodpovední činitelia sa tento problém snažia vyriešiť, prislúbili, že to urobia čo najrýchlejšie, avšak medzi tým, dvaja ministri, nemecký a francúzsky, napísali list, o ktorom všetci vieme a poznáme jeho obsah a síce, že existujú isté problémy v oblasti boja proti korupcii a to môže poškodiť rozvíjanie hodnotenia tejto témy. Povedzme si veci otvorene. Toto všetko sú problémy rady ak ministri chcú alebo nechcú oddialiť rozšírenie Schengenu, to nie je náš problém. Náš problém, problém parlamentu je, že nás požiadali o stanovisko k istej iniciatíve, a síce, aby Bulharsko a Rumunsko pristúpili do šengenského priestoru a my to musíme urobiť, my, my toto stanovisko musíme prijať za e, úplného poznania veci. A po tretie, čo budeme teda robiť? Podľa môjho názoru musíme na najvyššej úrovni v parlamente e, trvať na tom, že potrebujeme všetky dokumenty. To je východiskový bod. K čomu môže dôjsť? Môžu sa vyskytnúť dve situácie. Poprvé, dokumenty neprídu alebo neprídu e, v blízkej budúcnosti a rada, ktorá sa borí s problémy pri príjmaní rozhodnutia, pretože vám pripomínam, že e, takéto rozhodnutie treba prijať jednomyselne, rada môže povedať, že problém, e, ktorý e, rada konštatovala, je menší, lebo rada nemôže e, prijať žiadne rozhodnutie predtým, ako sa k tomu vyjadrí parlament. Takže oneskorenie e, parlamentu môže e, byť použité ako ospravedlnenie sa rady za zamietavé stanovisko. To znamená, že my by sme mali e, tieto, túto tému urýchliť, ak nebudeme disponovať potrebnými údajmi. To znamená, že ak nám budú naďalej odmietať poskytnúť doklady, navrhujem, aby naše stanovisko bolo také, že jednoducho napíšeme, že nemôžeme dať žiadne stanovisko. To znamená, že prekonáme tým e, právnu slepú uličku, právnu slučku, keď povieme, že keďže sme sa nemohli e, vyjadriť k meritu veci, nevyjadrime sa vôbec. Takto dáme formálne naše stanovisko, ktoré nebude žiadnym stanoviskom a právny problém bude vyriešený a parlament nebude e, jednoducho obvinený e, z neodovzdania na čas dokumentu, kde nám neodovzdali potrebné dokumenty. Ak dostaneme tieto správy, čo budeme robiť? Ak tieto dokumenty prídu, máme tri možnosti. Poprvé, v správe sa bude hovoriť, že obidva e, členské štáty splňajú podmienky na vstup do Schengenu. Žiadny problém, aj náša správa ide rovnakým smerom. Po druhé, správa môže povedať, že žiadna z obidvoch krajín nesplňa podmienky na vstup do Schengenu. Tam budeme musieť prijať politické stanovisko, ako vnímame takúto správu. Dúfam, že tam e, sa zmenia okolnosti a že e, budú prijaté potrebné opatrenia, aby sa prekonali ťažkosti alebo, ak prie, alebo teda prijememe správu, že sa v nej bude hovoriť, kým budú pretrvávať tie, tie a tie problémy. Žiadna z krajín nemôže pristúpiť do Schengenu. Ale existuje tretia možnosť. Správy môžu hovoriť, že jedna krajina splňa podmienky a druhá krajina nesplňa podmienky. A keď e, táto situácia e, bude reálna na základe dokumentov, ktoré dostaneme, tak budeme musieť vyhodnotiť čas. Čo to znamená? Budeme sa musieť snažiť pochopiť, či ide o situáciu, ktorá bude pretrvávať, alebo či ju možno rýchlo vyriešiť. Ak ju bude možné vyriešiť rýchlo, tak my musíme robiť všetko preto, aby obe krajiny pristúpili spoločne. Ak ide o pretrvávajúci dlhodobý problém, tak budeme musieť prijať také rozhodnutie, že vlastne musíme sa rozhodnúť, že aby tá krajina, ktorá je pripravená, vstúpila, lebo nemôže byť poškodená oneskorením sa druhej krajiny, ako náhle bude splňať eh, hranica medzi obidvoma krajinami požadované parametre zo strany Schengenu. Prepáčte, pán eh, predseda, moja odpoveď a moje vystúpenie nebolo diplomatické, ale poskytol som kolegom všetky informácie, nič som neskrýval. Treba rešpektovať parlament, treba pochopiť, čo sa deje v parlamente a v rade a musíme mať predstavu o tom, čo budeme robiť. To je môj príspevok v súčasnom hodnotení situácie. Ďakujem. Thanks. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za podrobné vysvetlenie jeho stanoviska ako spravodajcu. pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú tému. Dovolte ešte e, všeobecnú informáciu pre členov tohto výboru. Ja sám som už zdôraznil význam toho, čo ste práve spomenuli ohľadne potreby úplného voľného prístupu k relevantným dokumentom, ktoré súvisia s tým, že treba vysloviť, vyjadriť stanovisko ohľadne splnenia podmienok šengenských aký zo strany Bulharska a Rumunska. V každom prejave, ktorý som mal na túto tému a v rozhovoroch s predstaviteľmi komisie aj rady e, pri príležitosti prezentácie programu e, ohľadne súčasného predsedníctva maďarského. E, stály zástupca Maďarska v Európskej únie. Bol som aj v kontakte proste s jeho tímom. Aj na neformálnom zasadnutí EHA v Budapešti som bol minulý týždeň a aj tam som o tom hovoril veľmi zreteľne jasne. Rád by som pripomenul, že je to principiálna vec. Hej? veci treba posudzovať zásadne. Hej? Lisabonská zmluva už platí a tento parlament má rozhodné slovo v tomto zmysle a musí mať plný prístup ku všetkým relevantným dokumentom, pretože vlastne e, je to potrebné, aby sme mohli e, naozaj zodpovedným spôsobom vyjadriť naše stanovisko. Čiže nie len o prístup k dokumentom im kamera teda na uzavretom zasadnutí, ale musíme mať proste voľný prístup ku všetkým prvkom tých, týchto informácií a dokumentov, ktoré s prípadom súvisia. Ten list, ktorý bol zaslaný zo, zo strany sekretariátu a každý krok, ktorý sekretariát výboru LIBE vykonal, e, totiž úplne od začiatku nám bolo jasné, že je to zásadná otázka. Hej? A ide o to, aby sme mali možnosť e, splniť e, zásady lojálnej spolupráce. A to, to je vlastne aj zakotvené v Lisabonskej zmluve. Ide o to, aby inštitúcie takto navzájom k sebe pristupovali. Čiže rada, aj s parlamentom. Vlastne ide o dve strany toho legislatívneho procesu v EÚ. Takže, ako som povedal, možno si vypočujeme názor komisie aj predsedníctva. A tak dávame teraz ale priestor najprv poslancom. Pani Weber, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo a ďakujeme taktiež za to, že vy ako predseda tohto výboru tiež preukazujete úsilie, aby sa naozaj zaistilo, že poslanci tohto parlamentu naozaj, aby mohli vykonávať svoju prácu. Pretože musím povedať, že ak, pán, ak aj pán Coelho sa o tom zmienil veľmi diplomaticky, tak eh, vyjadrím sa k tomu aj ja. Zdá sa, že v rade platí také pravidlo, aby nám vlastne zabraňovali plniť našu úlohu, a čo je v rozpore teda s tým, čo stanovuje Lisabonská zmluva. Ide predsa o proces spolurozhodovania. A máme rade vyjadriť naše stanovisko. Čiže musíme pracovať s touto správou. A keď rada príde s takýmito obmedzujúcimi podmienkami, kedy môžeme mať prístup k nejakým dokladom, dokumentom, tak vlastne nám to bráni vo výkone našej práce. Ak teda len náhodou keď si vlastne rada myslí, že my e, sem chodíme len preto, aby sme kávičkovali, my sme práve naopak, sme tu preto, aby sme pracovali. Takže v tomto ohľade chcem povedať, chcem vyjadriť, že vlastne toto je poprvý raz, že sa nachádzame v situácii, kedy máme v rukách časový harmonogram a môžeme pracovať s určitým scenárom. Čo ak? A to je neuveriteľné. Toto nielenže je nepriateľné, ale je to priam neuverie, neuveriteľné. To si človek ani predstaviť nevie, že niečo takéto sa vôbec môže stať. Čo si vlastne rada myslí? Prečo tu sme? Pred niekoľkými dňami som sa naozaj snažila presvedčiť samu seba, že toto je situácia, ktorá vlastne nesúvisí konkrétne s touto témou, že to je vlastne taká mocenská hra medzi radou a parlamentom, že zdá sa, že rada nechápe, že sme tu vlastne e, v rovnakej pozícii z hľadiska silového pôsobenia v EÚ. Takže keď sa na to pozrieme aj z hľadiska politického, boli zaslané listy na radu. Proste mám pocit, ako by tu bolo čosi ako sprísahanie, že proste E, nám rada zabraňuje v prístupe k týmto dokumentom. A to je vlastne neskutočné, že parlament na základe čoho má vypracovať to svoje stanovisko. No naozaj sa mi zdá, že mám oprávnenie položiť si túto otázku. Napísala som minulý týždeň, že skutočne túto vec treba vyriešiť na inštitucionálnej úrovni a vlastne prichádzam s touto požiadavkou. Vlastne požiadam pána predsedu Buzeka, aby napísal oficiálny list a požiadal radu, aby sme proste mohli normálne pracovať. Toto je nepriateľná situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame. A vlastne generálny sekretár rady a ostatní e, zamestnanci ktorí e, vlastne sú štátni úradníci, nám zabraňujú nám, ktorí sme volení priamo našimi voličmi. Veď to je neskutočné. Toto tiež treba riešiť. Preto si myslím, prečo pán predseda Buzek napíše list rade a aj maďarskému predsedníctvu rady a predpokladáme, že predsedníctvo príde s korektnou odpovedou. Takže, ako to dopadne, zatiaľ neviem. Ja ako tieňová predstaviteľka, nemám mať prístup k týmto veciam, ale ako koordinátor mám prístup. A čo keď niekto chce sa zoznámiť s tými dokumentami, pretože o nich bude hlasovať. Tak kto vlastne sme my v tomto parlamente? Alebo sa proste budú meniť pravidlá a budú sa meniť zmluvy? Treba túto vec vyriešiť a samozrejme budeme eh, s pánom kolejou veľmi úzko spolupracovať na tejto správe. Ďakujem. E- pán Enciu. Vážený pán predseda, ako tieňový správodajca socialistov a demokratov eh, chcem tiež niečo stručne pripomenúť. Chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Koeľovi za veľmi presnú analýzu súčasnej situácie ohľadne tejto správy, ako aj za prezentáciu všeobecnej situácie. Bude musieť zvolať e, urgentnú naliehavú schôzu s rozličnými tieňovými spravodajcami, aby sme si stanovili strategické e, body. My tu v Európskom parlamente sme prví, kto musí rešpektovať európsku legislatívu a nenašli sme dôvody ani motivácie, aby sme to nerešpektovali. Prístup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru nie je iba vôľou týchto krajín, ale je to aj právna povinnosť, ako to veľmi dobre povedal pán Coelho. E, zmluvy predpokladajú, že schengenský e, e, priestor je povinnosťou obidvoch krajín a prístup bude v dôsledku jednomyseľného hlasovania v Rade na základe priaznivého stanoviska v parlamentu. Samozrejme, že sa tu príjmajú odporúčania rozličných pracovných skupín, ktoré Eh, hodnotia rozličné situácie. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, ktoré nie sú oficiálne, sa zdá, že Rumunsko splňa všetky podmienky. Bulharsko má ešte malý problém. Ako viete, až doteraz rada odmietala dať nám k dispozícii tieto hodnotiace správy. Napriek tomu však, ako pán predseda, pán spravodajca, sa veľmi angažovali, aby ich získali a my by sme mali všetci spoločne robiť nátlak na radu, aby nám sprístupnila dokumenty, ktoré potrebujeme. Na druhej strane sú tu aj politické ťažkosti a myslím tým na e, e, oficiálnu pozíciu francúzskej a nemeckej vlády, ktoré E, sú proti prijatiu Bulharska a Rumunska, lebo je tam ešte organizovaný zločin, korupcia a to by e, ohrozilo podľa nich e, bezpečnosť. To však nie je pravda, lebo skupiny organizovaného zločinu majú by mali prístup k databázam a navyše Bulharsko a Rumunsko už má prístup k databázam šengenského priestoru SIS, II. 2 No a ďalej, veľmi často bola rumunská vláda kritizovaná za to, že doteraz ne, nerešpektuje kritéria, ktoré si vyžaduje systém spolupráce. E, boli, boli kritizované problémy v spojitosti s integráciou Rómov, ale tieto otázky nemôžu byť použité ako bariéra vstupu do Schengenu, lebo to nie je kritérium vstupu do Schengenu. Kritéria vstupu sú jasné a už boli hodnotené na rade. Myslím si, že teraz by sme sa mali ubezpečiť, že to hodnotenie bolo správne a kladenie ďalších podmienok je nepriateľné. Pozícia francúzska Nemecka je skôr spojená e, s takým napätými ťahmi medzi vládami a nie medzi legitímnymi e, ašpiráciami týchto dvoch krajín. Nemyslím si, že e, by sa v tejto otázke bilaterálne problémy medzi dvoma krajinami mali rozširovať na E, celé krajiny a celú EÚ. Myslím tým rómske otázky alebo rómskú otázku. Treba rešpektovať európske pravidlá a tie sú veľmi jasné. Európsky parlament musí dať svoje stanovisko k prístupu do Schengenu týchto krajín a musí pritom vychádzať z hodnotiacej správy. Preto si myslím, že návrh, ktoré, ktorý tu odznel a síce požiadať o e, neodkladný prístup k dokumentom, je veľmi e, dobrý návrh a to nám umožní e, preskúmať dokumenty, ktoré nie sú iba e, právne. Ďakujem, pani Gonc. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať za správu pána Kojeďa a tiež si myslím, že sa vyjadroval dosť diplomaticky a je naozaj neskutočné, že nemáme prístup k týmto dokumentom a má predsa, hm, hm, máme hlasovať a potom a nevieme o čom hlas, sa má hlasovať. Ide o politicky veľmi citlivú otázku. E, pokiaľ ide o e, pristúpenie do Schengenu zo strany Maďarska, pozorne som to e, pozorovala. A vieme, pre tieto dve krajiny je tiež veľmi dôležitý ten vstup do šengenskej zóny. Má to veľký význam pre pokrok. A samozrejme veľmi pozorne to iste sledujú v tých krajinách. A ide o to, aby Európska únia používala rovnaký meter pre všetky krajiny. Už sme aj v minulosti často hovorili, že toto je nesmierne dôležitá vec preto, lebo v týchto dvoch krajinách proste hodnotia e, podľa niečoho členstvo v EÚ. Myslím si, že práve aj na toto musí parlament dávať veľký pozor, dohliadať, pretože sa to týka No, členských krajín, Bulharska a Rumunska. A samozrejme, že nielen na úrovni nášho výboru by sme sa tomu mali vyjadriť, ale práve pán Buzek na úrovni najvyššej z hľadiska Európskeho parlamentu musí e, začať riešiť mm. túto situáciu. je To je neslychané, že nemáme prístup k dokumentom, o ktorých máme hlasovať. Ďakujem. You, Ďakujem, pani Gens. Pani Somer. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať kolegovi Koeliovi. Naozaj treba tu hovoriť, e, e, nediplomaticky sme politici, nediplomati, musíme sa vyjadrovať. To znamená, že e, e tradícia a kultúra reči sa samozrejme medzi jednotlivými štátmi sa líši, ale v našom regióne sa veľmi váži jasne vyjadrené slovo. E, a pokiaľ nepomenujeme problém, nemôžeme ho vyriešiť. To znamená, že aj v politike musíme zastupovať takéto stanovisko. Chcel by si podotknúť, že naozaj je to veľká hanba zo strany e, e, rady, že neumožňujú prístup k týmto dokumentom e, zvoleným predstaviteľom prístup k dokumentom v uzatvorenej miestnosti v budove samotnej rady. A toto je neslychané. To, sa dalo, e, e, to by sa dalo všelijako vykladať. Mm, myslím si, že som tu už e, tretie funkčné obdobie a počas ostatných rokov som sa venoval iba legislatíve. Ide o spoluprácu s radou, ale teraz po prijatí Lisobotskej zmluvy <clears throat> teraz výbor Líbe má právo spolozhodovania tak ako to teraz e, e, e, prebeha, Je to nepriateľné, rozhorčuje to nás a nesmieme si to pripustiť v Európskom parlamente. My sme predstaviteľi európskych občanov a občaniek, zastupujeme tu občanov a naše občania majú právo na to, aby sme ich náležitým spôsobom zastupovali. Ak to chceme učiniť, musíme samozrejme mať prístup k informáciám E, to iný prístup nepripadá do úvahy, ako môžeme e, rozhodovať o niečom, e, čoho obsah nepoznáme ak nám neumožňujú prístup k dokumentom, potom nemôžeme sa ubraniť dojemu, že tam niečo nie je v poriadku. Pokiaľ títo dokumenty nie sú prístupné verejnosti, E, okamžite e, e, tu vyvstáva podozrenie, že niečo nie je v poriadku, niečo tu varia pod pokrievkou. Áno, v Nemecku obyvateľa majú obavy v súvislosti so vstupom Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru. A musíme to prípadne odstraniť na základe konkrétnych informácií a tie nám chýbajú. A teraz môžeme hovoriť doma, že nám e, rada nie e, pristupne dokumenty. Znamená to, že e, spravodajca môže mať k tomu prístup, ale v samotných politických skupinách máme nerovnaké názory. A to znamená, že pri hlasovaní budeme hlasovať naslepo. Preto v žiadnom prípade nemôžeme zaujať stanovisko bez toho, aby niekto e, e, bez nás nemal prístup k týmto dokumentom. Tak to nejde. Alebo e, musíme obmietnúť vôbec možnosť predložiť stanovisko, pretože nemáme prístup k dokumentom. Aj to teraz mi napadlo, možno práve kvôli tomu mali by sme eh, zaujať negatívne eh, stanovisko, pretože nám nebol umožnený prístup k príslušnej dokumentácii. A eh, to by sme mohli odmietnúť ako celkovo. Samozrejme, nemôžeme odsúdiť to z hľadiska súčasného predsedníctva Nechcem odsudzovať e, radu ako takú, ale e, treba to, ako to bolo počas belgického predsedníctva. Čiže ja by som skôr e, sa prehovorila k tomu, aby sme zaujali negatívne stanovisko, pokiaľ nám neumožnil prístup k týmto dokumentom a teším sa, že predseda e, e, výboru v podstate má rovnaký názor, ako hovoríme v Nemecku. Thank you, Mrs. Ernst. Ďakujem pekne, pani Ernst. Ďakujem pekne Najprv by som sa chcel poďakovať e, pánovi spravodajcovi. Som tieňová spravodajkyne a zdelám vaše stanovisko. Teším sa e, e, na to, že aj výbor sa vyjadril jasným spôsobom neviem, či to diplomatické alebo diplomatické, ale súhlasím s tým, musíme jasne sa vyjadrovať len niekoľko otázok by som chcel položiť na základe akého bodu rokovacieho poriadku, že nám niekto povie, že treba spravodajca áno a tie nevy nie. Na akom základe, prosím vás? E, to by ma veľmi zaujímalo. Ďalej kladiem si otázku. A čo sa tam utajuje? Prečo nemôžeme dostať tieto dokumenty? To je otázka kto, prečo? ako sa to vyvinulo, že nová rada má nedôveru voči Európskemu parlamentu. Tu by som si poprosila jasnú odpoveď. A ešte jedna vec. V nemeckých médiách, aj dokonca v regionálnej tlači, v krajinských novinách e, e, sa špekuluje o tom, e, čo sa stane v prípade vstupu Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru. Cez víkend v novinách som prečítala, že e, Nemecko a e, Francúzsko sú proti, pretože je tam korupcia, nedostatočné bezpečnostné opatrenia. E, dokonca aj Polsko a Česko o tom premyšľajú. A 24. februára sa na rade rozhodne a uvidíme. Samozrejme, vyvstáva logická otázka. Obyvatelia majú E, obavy, prípadne bývajú v prihraničnej oblasti a ja nemôžem zodpovedať takéto otázky. A tieto špekulácie sa vzťahujú na e, tieto dve krajiny. To ide všetko na vrúb e, e, povesti imidžu týchto dvoch krajín a to nesmieme pripustiť. Nemyslím si to. Takže vítam na vrch pani Weber a to, čo tu predložil predseda výboru, myslím si, že sa s tým môžeme stotožniť, ako povedal pani Weber. Myslím si, že je to legitimná požiadavka voči e, e, rade a mohli by sme na to e, e, reagovať e, negatívnym hlasovaním. To by samozrejme nebolo do prospech Rumunska a Bulharska, ale musíme e, požadovať, aby sa nám dostali tieto dokumenty, aby sme na ich základe mohli sa rozhodnúť. Pani Lafford. Ďakujem za slovo, pán predseda. V plnej miere súhlasím s tým, čo kolegovia predrečníci povedali o celom postupe a o nedostatku práv, ktoré ako volení predstavitelia máme. A v plnej miere podporujem vyjadrenie pána Koežia, ako už povedala aj naša koordinátorka pani Weber. Je netolerovateľné, v akej pozícii sa nachádzame. Možno som, ale teda takto nechcem, aby som bola chápaná nesprávna. Táto správa o Bulharsku a Rumúnsku by sa teda by mal byť predmetom toho, že sa k nej bude pristupovať na základe existujúcich právnych noriem. A to sa týka aj šengenského hodnotiaceho procesu. Ale zároveň prebieha aspekt, ktorý určuje mechanizmus spolupráce a verifikácie. Čiže nie je tu nejaký právny súvis medzi týmito dvoma vecami a preto Rada a parlament musia sa pridržiavať právneho rámca tohto procesu. Ale mne sa naozaj javí bizarné, že to nie je nejak vzájomne prepojené, tieto dve veci. Takže toto sa netýka len Rumunska a Bulharska. A hovorím vlastne v mene krajiny, ktorá nie je v šengenskej zóne, ale či už si želáme alebo neželáme tam byť, ale nie sme tam. Ale je veľmi zvláštne, keď máme uplatňovať náležité e, monitorovanie hranice, máme uplatňovať kontrolné mechanizmy a tak ďalej, presadzovať právo a tak ďalej. A pritom hovorí sa tu o korupcii a e, prieniku organizovaného zločinu. To je vlastne irrelevantné. Úplne irrelevantné v tomto zmysle, pokiaľ ide o e, šengenské otázky. Fakt je ale, že právna situácia je takáto. A toto je vlastne e, len dosť zvláštny prejav toho, kam sa dostala EÚ. Že to takto škatulkuje Áno, je tu určitý, mm, čo si, čo si ako krížová referencia, sú tu tie krížové odkazy, odkazy a pán Koeďo vlastne naznačil mm, treba v súvislosti e, s prístupom k šengenskému informačnému systému, že nový hodnotiaci systém, ktorý bol jednoduchý, efektívny, transparentný a mal by vlastne by mal ovplyvniť, e, alebo mal by mať dopad na voľný pohyb, prirodzene. Čiže monitorovanie, vyhodnocovanie, kontroly, inšpekcie, verifikácie, toto všetko je potrebné v celom, celém, celej oblasti e, aktivít v rámci EÚ. Máme nakoniec Lisabonskú zmluvu a stále tu prevláda ten zastaralý spôsob myslenia. Že predsa nebudeme e, hodnotiť jeden druhého, e, však sme v jednom klube, to je taká mentalita diplomatická, pravda. Ale fakt je, že Rumunsko a Bulharsko majú právo byť posudzované z hľadiska Schengenu presne podľa toho, čo z právneho hľadiska stanovuje ten právny mechanizmus. Tu je len a to nie je kooperačný a verifikačný mechanizmus. To je bizarná situácia. Skutočne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Marinesku. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi Koeľovi za prezentáciu a hodnotenie. Ďakujem aj za to, že našiel riešenie pre každý z možných scenárov, lebo zdá sa, že táto situácia nebude ľahko vyriešenia. Naďakujem no, ďakujem kolegom. E, súhlasím, že prístup do šengenského, šengenského e, priestoru musí byť umožnený na základe hodnotenia, hodnotiacej správy. A stanovisko parlamentu bude pre obidva členské štáty e, podstatné. E, pokiaľ ide o rozhodnutie z 20. januára, závery skupiny pána Šavala, myslím si, že je potrebné e, skutočne rešpektovať tie varianty, ktoré boli navrhnuté a súhlasím s tým, že e, by sme mali na mimoriadnej schôdzi predložiť pozmenujúce návrhy k správe aby potom teda správa mohla byť e, prednesená na pléne. To nám dá možnosť prijať rozhodnutie, ktoré bude založené na e, záveroch, ktoré vypracovala e, skupina pána Ševala. Pokiaľ ide o prístup k dokumentom, plne s vami súhlasím, musíme mať k ním prístup, lebo len tak budeme môcť hlasovať, len keď budeme poznať stav vecí. Rumunsko a Bulharsko požiadali počas rady, aby dokumenty už neboli dôverné a aby sa vlastne odstránil takýto administratívny problém. E, chcem vám povedať, že kroky, ktoré navrhli moji kolegovia, e, by mali byť prijaté v čo najkratšej dobe, aby sme mohli rýchlo dostať informácie nevyhnutné na to, aby sme mohli prijať príslušné rozhodnutie nechcem, aby prístup týchto dvoch štátov do Schengenu bol zamietnutý len na základe administratívnych krokov, lebo obyvatelia v týchto krajinách to nepochopia, prečo nemajú e, právo žiť v tomto priestore, v spoločnom priestore len e, v, z dôvodu nezhôd medzi európskymi inštitúciami. Preto si myslím, že tento problém je potrebné rýchlo vyriešiť. Najmä, ak nedosiahneme kompromis ohľadne rozhodnutia. Opakujem, Rumunsko a Bulharsko požiadali o odtajnenie dokumentov, aby sme mohli čo najskôr pokročiť. Ďakujem. Stanoka. Ďakujem. Slovo má pani Stanoka. Ďakujem, pán predseda. Ehm, ehm, keďže som dostal slovo ehm, pomedzi poslednými rečníkmi, napriek tomu, že som tieňovou spravodajkyňou v mene Zelený, ne, nebudete jednou z posledných rečníčiek, je tu celý zoznam Takže um, chcel by som vám pripomenúť predsa len, pani kolegyne, že um, snažme sa byť vecní, um, Eh, aby sme dodržovali čas, lebo máme ešte čo na programe. Ale zvyčajne tie nevyspravodajcovia sa vyjadrujú skôr, ale v poriadku. Iba som chcel uviesť, že mám eh, tú výhodu, že môžem eh, konštatovať, že máme jednomyselný postoj. Potom, čo som si vypočul všetky vystúpenia, že v tejto situácii hovoríme jedným hlasom a to je neobvyklé. Myslím si, že je to presný opak e, toho, čo chcela dosiahnuť e, e, rada na strane parlamentu. A teraz si musíme uvedomiť, čo všetko navrhuje pán spravodajca. Som šťastná, že tento návrh je jednoznačný a radikálny. Som povďačná pánovi predsedovi za všetky listy, ktoré skoncipoval za jasné stanovisko voči rade a návrhu rady a ja patrím k tým, kto nemá prístup k týmto mm, dokumentom, pretože nie som koordinátorka v mene našej politickej skupiny. Taktiež zastupujem štát, ktorý v predchádzajúcom kole vstúpil do šengenského priestoru a samozrejme e, sa nazdávam, že aj Rumunsko a Bulharsko by sa mali dostať dnu bez toho, aby sa voči ním e, postupovalo predpojato. Nerada by som hovoril príliš dlho, pretože sa už tu veľa povedalo. Iba by som chcela podotknúť stanovisko zelených, plne podporujeme stanovisko pána spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem, pani Stalko. Hm, povedali ste e, niečo veľmi dôležité. Vždy sa snažíme e, prioritne e, poskytnúť slovo tieňovým spravodajcom, ale nie je to vždy také jednoduché, pretože som si neuvedomil, že v tejto správe máme až tak veľa tieňových spravodajcov. Zvyšenie pri spravodajcovi sú dvaja, traja. Pri, ale e, samozrejme vždy sa snažím poskytnúť slovo spravod, tieňovým spravodajcom skôr. Ale teraz pán Klejs. Poprosím vás, aby ste e, to zostručnili, pretože máme ešte viacerých kolegov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja som pôvodne nemal v úmysle hovoriť tak dlho ako moji predrečníci. Chcem najskôr poďakovať pánovi Kueľovi za jeho prezentáciu. Myslím si, že my v Európskom parlamente toto jednoducho nemôžeme ponad to len tak prejsť. Máme predsa zodpovednosť a musíme túto zodpovednosť aj prijať. A preto podporujem návrhy nášho predsedu, váš, vás, pán predseda, a síce, že predseda parlamentu by mal zaslať rade list, že všetci členovia nášho výboru a parlamentu majú mať prístup k týmto dokumentom. Myslím si, že to naozaj čudné. Keď nemôžeme poznať celú pravdu, tak si hovorím, že asi sú tam nejaké problémy. Sú také neformálne reči, ktoré hovoria, že pre jednu krajinu je to ľahšie ako pre druhú, ale myslím si, že musíme vychádzať z oficiálnych dokumentov, aby sme vedeli, aká je pravda. Je tu taká dôverná správa z Frontexu, Europolu a Eurojustu z mája 2010 ohľadne vnútornej bezpečnosti EÚ a tam sa hovorí o problémoch v Bulharsku a Rumunsku. Samozrejme, že táto správa sa netýka iba schengenských kritérií, ale treba ju pripojiť k Schengenu. Teda ak nebudeme mať dokumenty, ak nebudeme mať možnosť ich preskúmať, tak ja potom e, budem to odporúčať tým, ktorí budú mať, ja navrhujem, aby sme mali negatívne stanovisko. A mali by sme teda prijať Rumunsko a Bulharsko do Schengenu. Um, you, Ďakujem, pán predseda. Uh, chcela by som poďakovať pánovi spravodajcovi, mojim kolegom za podporu, eh, ktorú mi dávali v priebehu prístupového eh, procesu Rumunska a Bulharska do Schengenu. Mám štyri drobné pripomienky. Poprvé, chcela by som sa obrátiť na pani Sara Ludford, na pani Saru Ludford. Myslím si, že e, mechanizmus spolupráce a verifikácie je veľmi užitočný nástroj, ktorý e, týmto krajinám dáva možnosť zlepšiť súdny systém a bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu. Tento mechanizmus by sa nemal stať slabým bodom pre tieto krajiny v tejto téme. Ešte si spomínam na reakciu ministra vnútra Rumúnska, keď bol tento mechanizmus vytvorený, e, bol a je a bude veľmi užitočný tento mechanizmus. Po druhé, evidentne členovia parlamentu musia mať prístup k dokumentom, technickým hodnoteniam, aby mohli prijať rozhodnutie na základe znalosti veci. To je naša práca. My nemôžeme prijímať rozhodnutia bez e, odborných znalostí a informácií. Po tretie, ak jedna krajina nebude mať pozitívne hodnotenie ohľadne šengenských kritérií, tak nemôže sa udávať žiadny dôvod na to, aby sa e, v prípade, že tam nebudú pripomienky, aby sa od, oddialilo prijatie tieto technické hodnotenia by nám mali umožniť e, vysvetliť verejnosti v Rumunsku, v Bulharsku, ako aj v celej ostatnej Európskej únii, prečo sa prijalo také a také rozhodnutia, nie iné. A to nám umožní potom aj e, vlastne zdôvodniť naše rozhodnutie. A na záver, myslím si, že je potrebné zachovať súčasný kalendár, ktorý hovorí o možnom prijatí v marci budúceho roku, tohto roku. Pardon. Samozrejme, my všetci vieme, čo k tomu treba. Potrebujeme prístup k dokumentom a som rada, že sme solidárni v tomto smere. Vážený pán predseda, pochádzam z regiónu, kde táto diskusia je veľmi dobre známa. Máme e, e, blízkosti hranicu s e, Česku a v tom čase E, e, sa u nás diskutovalo o katastrofálnych e, následkoch otvorenia hranice vstupu Česka do šengenského priestoru na základe 10-ročnej analýzy môžem povedať, že máme teraz menej trestných činov ako predtým. Veľmi dobre to funguje. To znamená, musíme sa zásadne zjednotiť, že šengenská zmluva v tomto smere prispela E, súhlasím so spravodajcom s tým, že treba nám sprístupniť dokumenty v oblasti e, e, bezpečnosti. Myslím si, že z Lisabonskej zmluvy to nevyplýva. Myslím si, že všetkým musí byť jasné, že parlament tu má svoje kompetencie a nemôžeme dostať e, e, spravodajcu do zvláštneho postavenia, že on dostane možnosť nazrieť si dokumenty, ale tie nevy spravodajcovia nie. To je absurdná situácia. E, musíme pripraviť správu, musíme o tom diskutovať a musíme hovoriť o konkrétnych údajoch. Takáto situácia nie je priateľná v parlamente a samotný spravodajca sa dostane do nemožnej situácie, takže Súhlasím aj s týmito listmi a takisto aj Európsky parlament, pokiaľ e, e, e, nechce sa vzdať možnosti sa z Lisabonskej zmluvy, musí byť a konať sebavedomé a využiť právomoci, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Volám o zodpovednosti po vecnej stránke Myslím si, že e, e, z toho e, jasne vyplýva, že pokiaľ existujú určité kritéria, ktoré neumožňujú vstúpiť, musia byť pomenované, musí byť očividné. A preto vítam, čo povedal Carlos Coelho v plene. Pokiaľ ide o hodnotenie E, e, v rámci e, šengenskej dohody. Treba to urobiť náležitým spôsobom. Musí sa to robiť voči Rumunsku a Bulharsku. A v opačnom prípade to bude znesenie Rumunska a Bulharska, ale aj znesenie existujúcich členov šengenskej zmluvy, šengenského priestoru. Ďakujem. Pani Jotová. Ďakujem, e, pán predseda. E, blahoželám e, pánovi spravodajcovi Koelevi a vyjadrujem mu vďaku. Veľmi trefne popísal nielen tú situáciu, ktorú vytvoril postoj rady, ale navrhol aj určité možnosti ďalšieho postupu k samotným skutočnosťam, e, ktoré tu boli spomenuté, e, poviem ešte niečo, čo dostáva moju krajinu Bulharsko do veľmi citlivej situácie. Teraz hovorím nielen ako členka výboru LIBE, ale aj ako občanku, občanka tejto krajiny 16. decembra, ako povedal pán Koelia, oficiálne sme požiadali o predloženie pracovnej verzii e, pracovného dokumentu hodnotecej skupiny, avšak 23. E, decembra Európska komisia už dostala list Francúzska a Nemecka, v ktorom sa hovorilo, že treba odložiť e, vstup Rumunsko a Bulharsko a uvádzali tri rôzne kritérie, ktoré vôbec nesúvisia s e, technickými požiadavkami. Z toho vyplýva dojem, že už je vopred dohodnuté, vopred rozhodnuté, prepačte, a to znamená, že súčasná diskusia, všetko, čo prebieha v európskych inštitúciách, nemá e, význam. V európskych médiách aj v spoločnosti, vrátane našich e, krajinách sa veľa hovorí o dvojakom metri. Prednedávnom ďalšie krajiny vstupovali do šengenského priestoru a v tom čase voči ním sa neformulovali takéto požiadavky Dovolím si pripomenúť vám, predsedníctvo a komisii, že vo februári bude zverejnená technická správa o Rumunsku a Bulharsku, čo sa týka mm, pokroku v oblasti e, verifikačného e, mechanizmu. A táto správa by mala e, pokazať na všetko, čo sa uvádza v listoch z Francúzska a Nemecka. A v tomto smere vyjadrujem podporu námetu vypracovať e, list, pravdepodobne v mene pána predsedu Buzeka, aby sa to vyriešilo na čo najvyššej úrovni. Táto situácia totiž e, vedie k viacerým e, podozreniam a môžem vás ubezpečiť, že ľudia, ktorí má, ktorým záleží na vstupe alebo ktorí chcú zabraniť mu vstupu, nezakladajú až tak veľa na technických kritériách, očakávajú e, politické rozhodnutia. Prečo je to také potrubné? Ide o rovnovahu e, e, rovnováhu politickej moci, nadchádzajúce voľby vo Francúzsku alebo Nemecku. Je e, veľa čo, e, čo by sme mohli povedať e, v tejto súvislosti, ale treba sa vrátiť k podstate po technickej stránke. Obidve krajiny sú pripravené na členstvo v šengenskom priestore. Podporujem návrh pána Koelia, aby sme sa nevyjadrovali, aby sme nezaujali stanovisko, kým nedostaneme prístup k dokumentom. V opačnom prípade budeme sa rozhodovať bez informácií. Domnule președinte, se pare că avem de-a face democratică sau mai puțin democratică în acest moment. Vlastne pracujeme v spolupráci teda s radou a tak ďalej, ale zdá sa, že sú tu ľudia, ktorí nás nechcú rešpektovať. Toľko, pokiaľ ide o prístup ku údajom, ktoré potrebujeme. A veľmi pozorne som načúval doterajšiu debatu a vidím tu určitú tendenciu, pokiaľ ide o stanovisko niektorých krajín. Pokiaľ ide o stanovisko pána Kojďa, o, tej, o tomto, o jeho stanovisku sa hovorí samozrejme, keďže je spravodajca, ale chceme, aby bol spravodajca dôveryhodný, a ak teda nemáme prístup k materiálom, že by sme hlasovali negatívne, nož niektorí sa takto vyjadrili, ale samozrejme je to otázka všetkých členských štátov, ktoré sú v šengenskom priestore. Nemali by sme teraz prichádzať s nejakými novými pravidlami. E, mechanizmus pre spoluprácu, nie že by mal namerať nejaké nové konkrétne podmienky, ktoré sa týkajú Schengenu, a preto si myslím, že by sme mohli poskytnúť, ale teda ide o to, aby sme mohli poskytnúť vysvetlenie našim občanom. Aj pokiaľ ide o takúto situáciu. Či už ide o staré členské štáty alebo nové, proste musíme používať tie isté kritériá. Treba uplatňovať ten istý demokratický proces ako aj doteraz. Preto v prvom rade by sme mali podporiť návrhy pána eh, Koeja, pokiaľ ide o hlasovanie v tejto správe. Po druhé, nie je dôvodu hlasovať proti. A myslím si, že by sme e, sa mali jasnejšie vyjadriť smerom na radu, aby sme mali prístup čím skôr. Ďalej, pán Postiner má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi prosím teraz <laughs> prejsť do rumúnskeho jazyka. Um, predstavujem opozičnú stranu v Rumunsku a kritizujem súčasný rumunský režim. Ale tu nehovorím ako Rumun, ale ako poslanec Európskeho parlamentu. A konštatujem toto. Poprvé, konštatujem, že kritériá, ktoré sa uplňovali pri iných členských štátoch EÚ, keď teda vstupovali do šengenského priestoru, sa zmenili bez toho, že by to bolo explicitne vyjadrené. Respektíve vyzerá to, že tu asi je nejaká tendencia alebo snaha zmeniť tieto pravidlá, aj keď tu existuje určitý zásadný princíp, ktorý je zakotvaný v legislatíve. Proste e, zdá sa, že zákon nemôže ospravedlňovať to, čo bolo v minulosti. Ak nemôžeme uplatniť v súčasnosti existujúce kritéria, tak to znamená, že to bude platiť do budúcna. Pokiaľ je Bulharsko a Rumunsko, prebehli rokovania za rovnakých podmienok ako pri iných krajinách. Ďalej, chcem povedať, že môžem súhlasiť s vyjadreniami, že povedzme v Bukurešti majú politici málo inšpiratívnych myšlienok. A nemôžeme Tak tiež pripustiť, aby sú začali vstupovať e, v bilaterálne aspekty, aby začali prevážovať nad šengenskými princípami. Napríklad v tom zmysle, že komisia alebo niektoré členské štáty by prijali rozhodnutia, ktoré nemajú nič dočinenia s objektívnymi šengenskými kritériami. Že by tu išlo vlastne len o ich nejaké interné a neobjektívne, subjektívne teda postoje. Potrebujeme explicitne vyjadrený, vyjadrenú žiadosť o prístup k týmto dokumentom. A to, to záverečné hlasovanie mm, sa má týkať toho technického, odborného aspektu správy a nie politických aspektov. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela podporiť kolega Carlosa Kueľu, ako aj všetkých kolegov v tom, čo povedali. Mali by sme naozaj e, trvať na tom, čo žiadame od rady, lebo všetci máme právo oboznámiť sa so správou o Rumunska a, Bul- o Rumunsku a Bulharsku. Dôvod je veľmi jednoduchý. Umožní to perfektnú transparentnosť a teda vyhneme sa akýmkoľvek špekuláciám k tejto téme, ako sa to deje dnes. Zdá sa, že sa tu všetko mieša. Francúzsko a Nemecko hovoria e, o politických dôvodoch. E, ktoré sa týkajú spolupráce a verifikácie, ale netýkajú sa vôbec e, technických e, kritérií aplikácie prístupu k Schengenu. Myslím si, že by sme mali mať prístup k týmto dokumentom. Francúzsko a Nemecko by mali poskytnúť fundovanejšie dôvody k ich odmietavému stanovisku a rada by nám mala skutočne e, dokázať, že e, spolupráca medzi obidvoma alebo medzi všetkými inštitúciami e, by mala byť dobrá v prípade všetkých aj rumunských aj bulharských občanov a pokiaľ ide o procedúru, tak tá musí byť rovnaká pre všetkých a malo by to platiť aj pre všetky budúce rozhodnutia. Teraz tu ide o našu, o nás, o našu prestíž, dôveryhodnosť, lebo všetci európske občania e, by nám mali aj naďalej dôverovať a musíme e, sa o to snažiť. Zaznamenali sme dosť širokú škálu názorov. Takže, kto si ešte želá? Pán Hensiu? Faktická poznámka? Chcel by som vystúpiť preto, aby som si vytvoril predstavu, keďže e, je to bezprecedentná situácia, ktorú vytvorila rada, môžeme e, konzultovať e, právny servis a ak nebudeme mať prístup k týmto dokumentom, vy, pán predseda, by ste mohli sa obrátiť na Európsky súdny dvor. To je posledná vec, ktorá sa dá urobiť. Zákony treba rešpektovať. A ja som sa chcel v tomto smere vyjadriť sám som zdôrazňoval potrebu voľného prístupu k týmto materiálom pre všetkých e, členov výboru a je to vlastne naša povinnosť e, vo vzťahu k tejto téme a k tým materiálom. A nejde len o to, aby sme naplnili literu Lisabonskej zmluvy, ale lojálna spolupráca je tu dôležitá medzi radou a parlamentom to je jedna stránka, ale <laughs> je to jedna, jednak aj principiálna vec. Ak má parlament túto úlohu, teda ak má svoju úlohu naplniť. Okrem samotného meritu veci, ako vidím, je tu veľký a široký konsenzus, e, pokiaľ ide o podporu šengenského aký. Čiže pokiaľ ide o obsah samotný tohto prípadu, ale z principiálneho hľadiska taktiež môžem interpretovať, môžem si vykladať toho ducha, ktorý tu vládne. V tom smysle, že bude nutné zaslať list. A chcem ešte raz povedať, že e, pred niekoľkými dňami som vlastne v Budapešti e, e, hovoril o tomto s maďarským, predsed- s maďarským predsedníctvom, že teda napíšeme rade a popíšeme, akého ducha sme tu zažili na tomto výbore v našej debate a, chcem, a poukážeme, že chceme sa tejto veci náležite venovať a preto požadujeme, aby boli vykonané príslušné kroky. Nakoniec zajtra máme zasadnutie koordinátorov a tam môžeme zvážiť detaily tohoto postupu. A okrem toho, možno sa rozhodneme obratiť na právnu službu, aby jednala e, v našom mene právnou cestou, obratila sa treba na Európsky súdny dvor, aby sme zabezpečili, že Lisabonská zmluva je v plnej miere rešpektovaná a že naozaj ten princíp spolupráce medzi radou a parlamentom, parlamentom sa rešpektuje tak, ako je to legislatívne stanovené. A okrem toho musíme sa pridržiavať časového harmonogramu, tak ako to bolo vlastne stanovené. Nakoniec pán Koežo na to poukázal a získal, ako vidíme, veľmi jasnú podporu v tomto výbore. A myslím, že by sme si a zda mohli vypočuť aj názor komisie a rady. Želáte si vyjadriť sa? Predsedníctvo, komisia, rada, tí, ktorí ste prítomní, nech sa páči, predsedníctvo, máte slovo. Ďakujem za slovo a e, srdečne zdravím všetkých prítomných. Pokiaľ ide o, o otázku ohľadne týchto dokumentov, to už sa objavilo a chcela by som len zopakovať stanovisko ktorý vyslovil aj pán minister Pinter. Sme si vedomí e, tým, aká je situácia a vieme, aká je význam celého tohto procesu. Pracujeme, my ako predsedníctvo na tom, uspokojili e, požiadavky a potreby oboch týchto inštitúcií, rady aj parlamentu. Momentálne ale e, sa vlastne nachádzame v takej situácii, že už v, určite v blízkej budúcnosti nájdeme nejaké riešenie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz mene komisie. Máme tu aj zástupcu komisie. Chcete sa vyjadriť? Nie? Nie, ďakujem. Komisia má len jednu poznámka. Komisia nezohráva formálnu úlohu v postupe zabezpečenia vstupu do Schengenu. No preto sa nebudeme vyjadrovať predseda. Potom, pán Koeli, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám štyri záverečné pripomienky. Poprvé, myslím si, že e, socialist, pán zo socialistickej skupiny má pravdu. Treba zorganizovať schôdzu, aby sme e, opätovne prerokovali našu stratégiu. Navrhujem zajtra o 16.00, ak všetci tieňoví správodajci budú k dispozícii, ale ak by sme mohli zajtra o štvrtej sa stretnúť a pracovať, bolo by to veľmi dobre. E, môj úrad vyšle všetkým tieňovým správodajcom pozvánku. Po druhé, niekto z nášho výboru hovoril o zdrojoch z rady a pýtame sa, prečo máme tento problém E, s dokumentmi ohľadne Bulharska a Rumunska. A odpoveď bola skutočne prekvapujúca. Ona bola, nie, nie, nie sú tu problémy s Bulharskom a s Rumunskom, ale rada nechce otvoriť precedens, vytvoriť precedens. To znamená, že to je problém, kde e, budeme vlastne pri všetkých procedúrach postupovať takto, že nie je to špecificky problém pre tento e, prípad, ale tu ide jednoducho o nevôľu a nechuť rady poskytovať príslušné dokumenty parlamentu a to je ešte ťažšie. Po tretie, a teraz budem hovoriť po anglicky. Tretia e, reakcia. Niektorí e, kolegovia odporúčajú, pretože už sme e, mali tej rady dosť, aby sme sa vyjadrili záporne v tejto otázke. E, nesúhlasím s týmto názorom, pretože Rumunsko a Bulharsko sa nemôžu stať obetemi e, medzi inštitucionálnych sporov a bojov medzi radou a parlamentom. Totiž pokiaľ by sme predlžili tento proces, nemali by sme umožniť rade povedať, že nemôžeme sa definitívne rozhodnúť, pretože stále očakávame stanovisko parlamentu môžeme schváliť e, stanovisko bez toho, aby sme e, sa vydrili. Môžeme sa vydriť k Bulharsku, Rumunsku a postupu, ale keďže nám neboli predložené dokumenty, nemôžeme zaujať definitívne stanovisko. Čiže formálne stanovisko zaujmeme, i keď sa neviedrime po vecnej stránke. A posledná poznámka. Kolegyne Radford povedala jednu dôležitú, zaujímavú vec ohľadom e, hodnotiaceho systému šengenského priestoru a chcel by som e, sa k tomu tiež vyjadriť. Možno, že niektoré kolegovia si spomínajú, že som kedysi odporúčil, aby parlament e, zamietol prvú iniciatívu komisie v tejto veci a tak sme aj v Štrasburgu učinili. A nová komisia Barosu 2 predložila nový návrh, celého e, šengenského systému. Cecily Malmström nám e, vo svojom stanovisku, stanovisku komisie povedala, že mali by sme mať prístup k spolurozhodovaniu v tejto záležitosti. To znamená, že stanovisko parlamentu si rada vypočuje, pretože sme súčasťou e, ko legislatívneho procesu. A myslím si, že kolegyňa má pravdu. Tá diskusia, ktorá sa rozbehne o niekoľko týždňov, Eh, ohľadom nového hodnoteceho systému pre Schengen je tým fórom, kde by sme sa mali eh, venovať niektorým záležitostom, ktoré odzneli v rámci rozpravy. A Monika Majer eh, pred niekoľkými minutami povedala, že som sa vedel v pléne, Podľa mňa systém, ktorý máme, nie je ten najlepší členovia klubu, ktoré už sú, existujú, sú e, veľmi prísne voči kandidátom, krajinám, ktoré chcú vstúpiť a sú zároveň príliš zhovievaví voči sebe navzájom, teda existujúcim e, členom klubu. A potrebujeme veľmi solidný európsky systém, ktorý bude e, spravodlivý voči všetkým krajinám. Nebude mať nerovnaký meter a bude uplatňovať eh, rovnaké kritérie voči všetkým. A myslím si, že prvú výmenu názorov ohľadom hodnoticeho systému budeme mať na budúci týždeň 31.1. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Koejo. Myslím si, že eh, tu odzneli viaceré rozumné návrhy a zajtra počas stretnutia koordinátorov budeme uvažovať o všetkých nástrojoch, ktoré máme k dispozícii, aby sme nastolili ten princíp, e, e, po ktorom sa dovolováme počas našej diskusie s tým, aby stanovisko parlamentu v tejto agende zohľadnili, takisto ako aj vo všetkých obdobných záležitostiach. Ďakujem veľmi pekne všetkým účastníkom a prejdeme na ďalší bod programu. Vďaka. We thank you all. Ďakujeme vám všetkým. All help us out to handle the agenda. Poprosím vás, aby ste teda opustili miestnosť, ak nechcete sa zúčastňovať rokovania a ostatných poprosím o ticho, aby sme mohli prejsť e, na bod číslo 10. A to bude posledným e, bodom, vzhľadom na to, že šestka sa odročila a sedmička to sa budeme zapodovať zajtra. Takže desina, uvádzanie na trh a využitie prekurzorov výbušnín. Máme tu ako spravodajcu kolega Muldera. Chceli by sme si ho e, teda vypočiť e, vystúpenie komisie. Ide totiž o návrh komisie týkajúci sa uvádzania na trh a využitia prekurzorov výbušnín. Cieľom legislatívneho návrhu je e, obmedziť prístup obyvateľov k vysokorizikovým chemickým látkam, ktoré sa dajú ľahko zneužiť na výrobu e, podomacky e, vyrobených výbušnín. Takže najprv sa vypočujeme Európsku komisiu, aby nám priblížila obsah svojho návrhu potom vystupí pán Mulder, náš spravodajca a ostatní členovia, ktorí e, si budú prijať slovo a budú sa chcieť viedriť. Najprv predstaviteľ, e, predstaviteľ komisie, pán Šifer, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobre odpoludne, dáme pani. Môžem sa vydriť stručne, pretože návrh ktorý predostriem a načrtnem, je e, technicky náročný, ale jednoduchý, ľahko pochopiteľný a nadväzuje na akčný plán schválený Európskou úniou v roku 2008. Mám na mysli e, e, akčný plán na zvýšenie bezpečnosti výbušnín. Tento návrh komisie sa snaží obmedziť prístup e, ku chemickým látkam, ktoré sa dajú zneužiť na výrobu podomacky produkovaných výbušnín. E, má dva ciele. Jednak znižiť ohrozenie obyvateľov v dôsledku e, domáckej výroby výbušnín a vytvoriť rovnaké podmienky pre výrobcov a E, e, mal obchod v Únii s tým, aby vo vnútornom trhu nedochádzalo k ekonomickým alebo iným deformáciám v súvislosti s nerovnakým prístupom k bezpečnosti v členských štátoch. Aké um, politické pozadie má táto iniciatíva? Ako som povedal, je to jedna z 50 aktivít Európskej únie e, vyplývajúcich z akčného plánu z roku 2008 E, totiž väčšina teroristických útokov e, z posledných rokov, vrátanie e, atentátu v Londýne v roku 2005, využívali podomacky vyrobené látky zadovážené na základe látok, ktoré sa dajú jednoducho získať a preto návrh komisie spočíva v tom, aby sa zakázali najdôležitejšie mm, prekurzory látky, aby sa nemohli uvádzať na trh a aby nemal e, lokni e, prístup obyvateľstvo a v prílohe k naredeniu bude uvedený zoznam konkrétnych e, látok a tam budú stanovené aj limitné koncentrácie alebo množstva bez prekročenia ktorých nie, predstavujú nebezpečenstvo, sa môžu bežne predávať. E, e, po prekročení týchto limitných hodnôt sa látky budú považovať za nebezpečné a sa nebudú predávať e, verejnosti. Toto nariadenie nebude sa vzťahovať na transakcie medzi podnikmi a nebude zahrňať prekurzory alebo kombinácie prekurzorov, ktoré sa používajú ozbrojenými zložkami alebo e, orgánmi na e, zabezpečenie výkonu práv. Ide o zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, o vytvorenie e, rovnakých podmienok pre obchodníkov. A posledná poznámka. Na základe našich konzultácií, ktoré vyústili do zoznamu v prílohe, E, bol vytvorený stály i výbor pre prekurzory, po ktorom e, volal akčný plán z roku 2008. To znamená, že vytvorili sme takýto výbor. Sú v ňom e, odborníci na bezpečnosť členských štátov, ale aj zástupcovia príslušného priemyslu. Veľmi podrobne a, e, hovorili sme o týchto citlivých záležitostiach, mm, použili sme všetky dostupné vedecké odborné vedomosti ohľadom limitných hodnôt a zoznam v tejto prílohe obsahuje kolektívnu múdrosť všetkých týchto odborníkov. Niektoré z týchto látok, ktoré by sa mohli, ale aj sa využili e, počas najnovších teroristických útokov e, e, a boli vyrobené po domácky, sa neuvádzajú, pretože sú tak rozšírené, pretože e, zákaz ich predaj by nebol účinný, aby nemal zmysel. Napríklad, keď zoberiete práškový hliník, ktoré sa dá veľmi ľahko získať, nie na tomto zozname, pretože Nemá zmysel to zakázovať legislatívne, keď sa to dá veľmi jednoducho obísť. Avšak niektoré ďalšie látky, ktoré sme uviedli, e, tu sme dospeli k názoru, že e, po prekročení koncentrácie alebo množstiev predstavuje nebezpečenstvo a preto ich legislatívny zákaz má praktický význam. Samozrejme, na to, aby tento nástroj bol stále aktuálny, aby reagoval na stále sa e, meniace na stále sa meniace hrozby sa musí upravovať zjednodušeným eh, spôsobom a taktiež navrhujeme, aby sa uplatnil eh, eh, postup delegovania týchto právomocí na komisiu s tým, aby po konzultácii s expertmi príloha sa mohla aktualizovať zjednodušeným spôsobom. Uplatne sa postup e, tichého súhlasu, to znamená, že po plynutí e, trochmesečného obdobia táto úprava e, nadobudne účinnosť, začne platiť a samozrejme rátame aj s urýchleným postupom v prípade naliehavej situácie, že vznikne niečo nové, s čím sme sa nestretli predtým v dôsledku nejakého útoku a bude treba okamžite konať potom e, sa rata s obdobím 6 e, týždňov. Dokonca e, existujú aj ešte operatívnejšie postupy, aby sme mohli upraviť takéto prílohy a zakázať uvádzanie na trh a predajne určitých látok. A napokon z hľadiska implementácie pôjde o kompetencie členských štátov Samozrejme, uplatňuje sa tu princíp subsidiarity a je tu prechodné obdobie trvaním 36 mesiacov, pokiaľ ide o e, držbu e, týchto látok v množstvách prekračujúcich e, limitné hodnoty s tým, aby to nikoho neprekvapilo, ak dňu nadobudnutia platnosti tejto legislatívy sa zistí, že niekto má nejaké zásoby doma. Čiže tu sú pomerne pragmatický prístup a neočakávame nejaké kontroverzné diskusie e, na rade začne zajtra pracovať príslušná skupina pre vnútorný trh. Bude sa tomu venovať aj skupina na boj proti terorizmu a máme predbežné signály, že rada bude konať pomerne rýchlo a ešte e, e, do konca tohto roku je možné, že sa podarí dosiahnuť dohodu medzi dvomi inštitúciami. To je všetko, čo sme chceli povedať na túto tému. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi, pánovi Mulderovi. Návrh komisie je celkom priamočiary. Samozrejme, vidíme rôznu situáciu v jednotlivých 27 členských krajinách a to nie je želateľný stav, lebo by to teroristi mohli zneužiť. Treba tieto materiály mať pod kontrolou, aby neboli ľahko dostupné. Samozrejme, čo mi robí v starosti, je otázka, je ten zoznam už úplný? Hej. Povedzme, ak ešte prídu nejaké ďalšie podnety na doplnenie, uvítam. Takže Samozrejme, vieme poskytovať licencie niektorým ľuďom, aby ich mohli poskytovať e, konzultácie a tak ďalej. Ale je treba byť v kontakte aj s právnymi orgánmi, aby sa splnili príslušné predpisy. E, celkovo tento návrh vítam a pokiaľ ide o mňa, Mali by sme sa ním zaoberať čím skôr. Ďakujem. Ďakujem pekne aj pánu Mulderovi za to, že bol taký stručný. Slovo má tieňová spravodajka pani Mateo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som aplikovala ten istý prístup k tomuto návrhu ako pán Malder. Europol nám povedal, že niektoré teroristické činy boli vykonané takými, e, takými prostriedkami, ktoré možno nájsť na trhu. Boli to vlastne ručne vyrobené bomby a v Európskej únii je to možné. Takže vlastne v tomto smere je návrh komisie vítaný. Skutočne, ako vraví správodajca, e, z, zoznamy v prílohe sú skutočne najdôležitejším bodom tohto testu, treba ho zdokonaliť a ja som si povedala, že ten systém povolení je veľmi komplikovaný a že by sme možno mohli nájsť nejaké jednoduchšie, menej byrokratické, menej nákladné riešenie, pre administratívne systémy členských štátov, ale pritom rovnako efektívne riešenie. Ale myslím si, že budeme mať ešte príležitosť eh, o tom si pohovoriť viac. Ďakujem. Ďakujem, pani Matiu. Ak sa nehlási už nikto... A, pardon, pán Brons, nech sa páči. Poprosíme mikrofón. No, to viete, e, som veľký entuziasta, pokiaľ ide o európsku legislatívu. Takže, je tu jedna vec, ktorá mi robí starosti. A samozrejme, táto legislatíva vstúpi do platnosti najskôr tak za 6 mesiacov. Ale, čo medzi tým? Čo dovtedy? Aspoň dovtedy by malo existovať niečo ako vyzvanie e, odborníkov v priemysle a aj e, v oblasti obchodu, aby aspoň e, neformálne si viedli záznamy. Aj proste, aby vedeli, že príde niečo takého. Tí, ktorí chcú, tí si budú môcť narobiť zásoby, pravda. A existuje teda nejaký mechanizmus, ktorým by sme mohli e, zaznamenať si tí, tie subjekty, ktoré nakupujú takéto látky? Lebo zatiaľ to je úplne mimo kontroly povedzme nejaká látka X a keď sa zajdem zajtra do nejakej drogerie a nakúpim si nejakú chemi- chemikáliu v určitej koncentrácii, takže momentálne vlastne neexistujú obmedzenia a dokonca nikto nemusí, alebo nemusím sa ani preukazovať teda s nejakým občianským preukazom a podobne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Takže ak už sa nehlási nik o slovo, tak dávame slovo komisii. Pán Šifer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako som už povedal v prvom vystúpení, konzultovali sme s predstaviteľmi priemyslu aj teda v rámci nášho stáleho výboru pre prekurzory. Je to čosi ako riadiaci výbor v rámci akčného plánu rady a na, vlastne teraz tiež zasadá momentálne a kolegovia celý deň diskutujú s predstaviteľmi bezpečnostných orgánov a aj predstaviteľmi priemyslu, ktorí sa venujú tejto oblasti. Takže samozrejme navzájom sa informujeme o stave rokovaní a o tom, čo sa navrhovalo, o časovom harmonograme, ktorý sa pravdepodobne uplatní. A, takže e, e, ľudia vedia, čo je v tých zoznamoch, aké chemikálie, aké látky. Vedia veľmi dobre, čo používajú, e, či už e, pri výrobe alebo v rámci obchodu. A niektorí, niektoré tieto subjekty už začali aj so zmenami, treba vo výrobe. Ale zatiaľ je to dobrovoľné. Zatiaľ táto povinnosť neexistuje. Opakujem, je to len dobrovoľná snaha prispieť k hladkému prechodu k e, stavu, ktorý bude regulovaný. To nastane až koncom roka, predpokladám. A bude aj prechodné obdobie, aby sa každý mohol potom prispôsobiť e, tým novým podmienkam. Ďakujem. Ja ďakujem vám ak nie ďalších pripomienok, myslím, že to znamená koniec dnešného zasadnutia. Chcem pripomenúť, ak dovolíte, 16. marca na návrh e, bude oficiálne predložený a potom 17. to bude opäť na výbore. Libe. To je na dnes všetko. Pokračovať budeme zajtra o 9.00. Ďakujem vám.